neposlednom rade predrž- e, dodržiavanie spotrebiteľských e, práv. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár Dali. Kolegovia, diskusia o spotrebiteľskej politike sa tým pádom skončila. Hlasovať sa bude zajtra o 12.00. Náš ďalší bod dnešného programu sú online hazardné hry na vnútornom trhu, správa pána Krojcmana a tým pádom mu dáva slovo. Nech sa páči, pán Kroď. Ďakujem, pán predseda. E, chcel by som sa e, úvodom sa chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom za ich vynikajúcu spoluprácu a e, vďaka ním sa mohla zrodiť E, zrodiť táto e, správa. Veľkou väčšinou 30 hlasov e, to bolo odhlasované. Skutočne tento onlineové e, hazardné hry prekračujú hranice a v mnohých prípadoch tento sektor nepodlieha žiadnej regulácii a dostávajú sa ku nám z iných cudzích štátov, kde vôbec nie sú regulované. A tým pádom nedokážu členské štáty zaručiť dostatočnú ochranu svojich spotrebiteľov. Deti, mladí ľudia, závislé osoby, E, e, nie sú schopné sa ubraniť tlaku takéhoto e, online režimu. A treba povedať, že členské štáty aj kvôli chýbajúcej regulácii prišli o milióny eur a treba e, sa snažiť o zlepšiu, lepšiu ochranu spotrebiteľov, o, o boj proti závislosti, hradskej závislosti a skutočne treba sa venovať pozornosť e, týmto hazardným hlám e, na vnútornom trhu. A od prípadu k prípadu, v prípade licencovania takýchto hazardných hier, to treba preverovať a treba v tomto zlepšiť situáciu. No a v posledných rokoch bolo zaznamenaný celý rad porušení e, e, predpisov. A jednoducho je to obrovská medzera medzi tým, aká je realita a aká je legislatíva. Členské štáty e, musia jednoznačne už je spolupracovať, aby sa problémy riešili, ale to nepostačuje. Okrem toho Európska únia do budúcnosti bude musieť zohrávať silnejšiu úlohu. Toto potvrdil náš výbor z veľkou väčšinou okrem prísnejších opatrení e, bude treba e, skutočne aj európskou legislatívou stanoviť minimálne štandardy zabezpečujúce, zabezpečujúce žiaducu ochranu spotrebiteľa. Takisto e, táto správa presadzuje princíp subsidiarity. Členské štáty si zachovávajú teritoriálnu suverénnosť v rozhodovaní ohľadom licencií, ale vieme, že rozhodnutie Európskeho súdneho dvora poukázalo poukázalo na to, že e, je, je, je prípustné, aby členské štáty konali avšak len za takých podmienok, ak prijaté e, predpisy sú e, koherentné a opodstatnené. Ide o to, aby členský štát chránil, chránil, chránil vlastne takéto chránil spotrebiteľov pri takýmito hazardnými hrami a vieme, že to má aj odvratenú e, e, stranu, pretože štát e, vlastne má veľké príjmy. Nemecko je toho dobrým príkladom a štát má z toho veľký zisk a spotrebitelia vo veľkej miery e, sa podielajú na takomto hazarte. Mali by byť jednotné normy e, v rámci EÚ. Treba vychádzať z osvedčených modelov. Treba e, mať určité modely štátnej regulácie a tým sa dosiahne transparentnosť a zdravé konkurenčné prostredie. a takisto mal by byť poskytnutý priestor na to, aby sa mohli prevádzkovateľia e, v tomto sektore uchádzať o licenciu. A je veľmi dôležité, aby členské štáty e, v posilnenej podobe spolupracovali v tejto oblasti a vieme, že treba aj podniknúť kroky e, proti tomu, aby prekvital čierny trh e, v tomto sektore. E, členský štát by mal zostaviť akúsi bielu listinu, kde v rámci svojho výsusného územia bude uvádzať legálne, teda povolené stránky online, ktoré ponúkajú takéto hazardné hry. A toto, toto už vlastne poznáme e, z minulosti, e, kedy určité, e, určité internetové stránky boli teda zakázané alebo objavili sa na čiernej listine. Jedine takýmito krokmi dokážeme bojovať proti nežiaducej kriminalite a chrániť vlastne užívateľov. Tieto opatrenia budú na prospech všetkým tých, tým, ktorí to prevádzkujú, štátne kasy a v neposlednom rade aj spotrebiteľ bude mať z toho osoch. Je dôležité, aby európske inštitúcie vrátane EP predkladali iniciatívy v tejto oblasti. Ja verím, že zajtrajšie hlasovanie potvrdí e, svojim áno širokú podporu tohto smerovaná. Takže prosím, pán komisár, aby aj vy ste sa za to priklonili. ďakujem pekne. Teraz je e, časť spontánnej rozpravy. Pani Rojtová. Táto správa a zelená... Ďakujem, pán predseda. Táto správa Zelená kniha komisie sú správne vykročenie po 4 rokoch diskusie po tom, ako e, regulovať neregulovateľné, teda online hazard, ktorý prekračuje nielen hranice štátov, ale aj únie. Napriek tomu je nutné hľadať spoločné spôsoby, ako chrániť spotrebiteľov pred e, pôvodmi a bojovať účinne pri proti mm, praniu špinavých peniaz a chrániť mladistvých e, na úrovni EU. Podporujem odlišné národné prístupy s tým, že subsidiarita nesmie braniť k tesnej spolupráci pri odhľadovaní trestných činov ani byť zamienkou ochranárstva. Preto je dôležité vyškrtnúť odsek 20. Štáty, ktoré obmedzujú licencie, by to mali objektívne zdôvodňovať nesúladom s národnou legislatívou. Také ďakujú. Ďakujem aj ja. A teraz pani Irigoyen Perez. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolegovia, sme pred veľmi citlivou témou. Na jednej strane musíme zohľadňovať kultúrne tradície a dôležitý príspevok, e, trvalý úspevok niektorých štátov, ako napríklad môj, aký dá loteria spoločnosti prostredníctvom e, vzdelávania kultúry a športu. Na druhej strane musíme bojovať proti trestnej činnosti, e, Ehm, pri hazardných hrách a ehm, ochranu spotrebiteľov, hlavne e, tých najzraniteľnejších, aby sme e, zamedzili e, nadmerným alebo patologickým hrám. A myslím si, že v tejto oblasti musí prevládať princíp aktívnej subsidiarity, ktorý je založený zo spolupráce národných orgánov. A napriek tomu musíme byť ambiciozni a vsadiť na rozvoj spoločných noriem a spoločné a koordinované činnosti prostredníctvom spolupráce vo veci online hazardných eh, hier a mm, tých, ktoré fungujú bez národných licencií. A mali by sme tiež takto zaručiť transparentnosť, aby sme zabezpečili nediskriminačné pravidlá, ktoré eh, zachovajú mm, záujmy spotrebitelia a aj ochranu. Tiež eh, musíme sfunkčniť sieť národných orgánov, ktoré sa budú zaoberať takými hrami, aby im dali akreditáciu. Takú lajznek. Ďalej pán Takula. Puhemies, on hyvä muistaa, että, että online výherné hry a táto mm, zelená kniha má byť alternatívou pre e, súdne konanie pri definícii politiky e, pri hazardných mm, hrách e, zodpovednosť e, musí e, vychádzať z budúcich e, víziev a aby sme zabezpečili budúcu spoluprácu, je nutné, aby v bode 22 správy bol vymazaný posledná veta, pretože tá je v rozpore s ďalšími odvodneniami. Po druhé, vzájomné uznávanie treba upraviť tak, aby boli zohľadené osobitosti štátov a v bode 15 sa hovorí, že musia byť e, dodržané e, zákony a prijaté príslušné potrebne. Je dôležité, aby v budúcnosti e, členské štáty mali možnosť vo vlastnej pôsobnosti presadzovať ochranu spotrebiteľov a boj proti trestnej činnosti. Po tretie, ako máme bojovať proti trestnej činnosti pri výherných hrách a hazardných hrách Musíme to vidieť tak, že mm, výherné hry môžu e, byť e, udržateľné a v bode 45 tejto správy sa hovorí, že toto je vec, ktorá má byť zachovaná. Thank you. Pán poslanec Paška. Ďakujem, pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Súčasne s narastom rozšírenia e, mobilných a internetových komunikačných technológií rastie aj sektor online hazardných hier

prísnejšie stíhanie týchto aktivít. ďakujem za pozornosť. pán komisár, e, dobrý deň. Myslím si, že ako spravodajca za EPP máme dobrý kompromisný text. E, je to systém e, kontrolovaného otvorenia, čiže regulácia národná a spolupráca Európa, čiže neuplatňovanie princípu vzájomného uznávania v sektore, ktorý nie je bežným sektorom e, a rešpektovanie princípu subsidiarity aktívne. To znamená väčšiu a silnejšiu spoluprácu medzi národnými regulátormi. Pardon. A my uznávame, že je potrebné v niektorých oblastiach mať takýto prístup, hlavne v boji proti podvodom, ochranu maloletých, boj proti nelegálnym operátorom a boj proti návykom. Je potrebné, aby sme pracovali na integrite športu, aby tu bolo správne rozdelenie vytvorených príjmov a právo na stávku by bolo právo na vlastníctvo pre organizátorov športových udalostí, aby mohli takéto stavky prebiehať. To by malo zabezpečiť finančné príjmy poskytovateľov športových služieb a zachovalo by to garanciu proti podvodom. Takže takáto stratégia ktorá je v súlade so sociálnym hospodárstvom trhu, ktoré vy, pán komisár, bránite. Ďakujem, pani poslankyňa Sehnalová. Ďakujem, pán komisár. Online stavkovanie je veľmi pohodlné, stačíte kliknúť myšou a ste v hre. Patologické hráčstvo je preto veľké riziko a spoločenské náklady sú obrovské. Táto závislosť sa môže týkať 5,5 obyvateľov EÚ, hovoríme teda o miliónoch Európanov. Preto si myslím, že ochrana spotrebiteľa a prevenciu patologického hráčstva je zásadná. Myslím si, že je dôležité, aby sme mali spoločné európske pravidlá, ktoré povedú k prevencii a ochrane zraniteľných skupín, hlavne mládeže, ktorá je najviac ohrozená hazardom. Jednotlivé členské krajiny musia v tejto oblasti viac spolupracovať, hlavne pokiaľ ide o potieranie negatívnych javov spojených s hazardom a preto som rada, že okrem iného správa obsahuje výzvu komisie a členským krajinám, aby sa sústredili na výskum, výskyt a vznik závislosti na hazardných hrách. Kombinácia a prevencie negatívnych javov a účinnej pomoci obetiam hazardu jedinou možnou cestou, ako sa postaviť voči fenoménu e, hazardu na internete. Ďakujem. Ďakujem. A teraz posledný rečník v tomto kole je pán Harbour. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítam túto správu a chcem poďakovať pánovi Krojcmanovi osobitne za to, že veľmi podrobne hovorí o tom, čo ja dúfam, e, že sa tu veľkou väčšinou zajtra príjme. Je to dôležité, pretože to bude jasný signál komisárovi Barnierovi. Viem, že ho to veľmi zaujíma. Ohľadom oblastí, kde komisia môže dosiahnuť pokrok v rámci aktívnej subsidiarity. Podľa mňa to je veľmi dobré slovo, ktoré je s tým spojené. Nepodkopáva to schopnosť každého členského štátu regulovať hazardné hry podľa svojich tradícií a histórie, ale zároveň vytvára povinnosť pre členské krajiny, aby povedali, že ak sa nezintenzívi vaša spoločná spolupráca, tak spotrebitelia nebudú chránení. A myslím si, že môžeme požadovať, aby bezpečnosť spotrebiteľov a ochrana e, maloletých a detí e, aby toto bolo spojené a myslím si, že môžeme dosiahnuť seriózny pokrok ako výsledok práce tohto parlamentu. Ďakujem, pán Harbour. Boli ste našim posledným rečníkom a teraz dám slovo pánovi komisárovi Barnierovi. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, pred 18 mesiacmi som sa pred vami zaviazal, že budú široké konzultácie na túto tému, ktorá je veľmi dôležitá, online hazardné hry. A dnes k tejto téme by som za svoju stranu chcem povedať, že mám v úmysle nad rámec a po týchto konzultáciách tieto závery pretaviť do konkrétnych krokov. Dostali sme viac ako 250 odpovedí. Bolo tam 5 expertných skupín, ktoré sme e, zorganizovali. Intenzívne diskusie aj e, s vašou účasťou k iniciatívnej správe pána Kreuzmana, A to dokazuje jasnú dynamiku v prospech konkrétnych krokov na úrovni EÚ smerom k základnému regulačnému rámcu, ktorý bude rešpektovať, a to hovorím pánovi Harborovi, čo to, ktorý to pripomenul sám, berie do úvahy aktívnu subsidiaritu. Chcel by som poďakovať pánovi Krojcmanovi za jeho zaangažovanosť, ale aj pani Šademozerule, pánovi Abadovi, pánovi Dežangovi a ostatným za príspevky k tejto správe. Správa, ktorá dokazuje zhodu názorov medzi vami a aj diagnózu. Prostredí hazardných hier, v prostredí hazardných hier žiadna členská krajina nie je schopná chrániť spotrebiteľov a občanov sama. Hovorím to v nadväznosti e, na to, čo povedal e, môj kolega Dalik k otázke spotrebiteľov. Po druhé, spotrebitelia a občania budú mať minimálnu ochranu, efektívnu a účinnú, hlavne pokiaľ ide o mladých a maloletých, to spomenula pani Rojtová pred chvíľou. A to už nezávisle na platforme e, hry, ktorú hrajú. Po tretie, ak členská krajina určí úroveň otvorenia svojho trhu, rešpektujúc princípy koherentnosti, tak postupne sa dostaneme k tomuto kontrolovanému otvoreniu. Pán Abba to veľmi jasne opísal mnohých trhov. A po štvrté, rovnaká ponuka v Európe. Európania zohrávajú, teda hrajú a budú pokračovať hrať aj na nelegálnych stránkach, ktoré nie sú chránené, ktoré sú otvorené praniu špinavých peňazí. Po piaté, musíme dbať na to, aby sme mali atraktívne podmienky pre, operatívnych, pre operátorov, aby sme sa vyhli podvodom. Po šieste, musíme konať, pretože tento sektor sa rozvíja. Obrat bol 8,7 miliard eur v roku 2010, mohol byť dosiahnuť 13 miliard v roku 2015 a hoci toto predstavuje iba 14 trhu, Eh, hazardnými hrami v EÚ. Predsa len je tu 45 globálneho trhu hazardných hier a teda tento sektor je potrebné kontrolovať. Aké by mohli byť eh, naše orientácie, naše ďalšie kroky, aby som reagoval na všetky tieto výzvy? Harmonizácia eh, nie, ale spoločné kroky v niektorých kľúčových témach a na konci našej cesty by sme mali mať základný regulačný rámec. Chcel by som ešte spomenúť niekoľko kľúčových tém. Dialóg medzi národnými regulačnými orgánmi. Vieme, že táto spolupráca nie je dokonalá a zrejme tu je málo vzájomnej dôvery. Okrem niekoľkých bilaterálnych dohôd a nedávneho pokusu vytvoriť spoločnú platformu nie je kultúra spolupráce medzi národnými regulátormi. Práve naopak, nedostatok dôvery. Bez novej dodatočnej úrovne vzájomnej dôvery nedosiahneme pokrok v, na európskej úrovni. Neposilnia sa kontroly ani ochrana mladých hráčov hlavne. Teda mali by sme predovšetkým dbať na to, aby európsky regulátori spolupracovali. Po druhé, e, prach zanedbávania minimálnej ochrany. Všetci e, občania musia mať vysokú ochranu, hlavne mladých, aby sme napredovali na tejto ceste. Musíme spolupracovať a profesionálne subjekty, ako aj regulačné orgány e, majú odlišné podmienky. Je tu teda všeobecná výzva. Vy ste to zdôraznili vo vašej správe, pán Kreutzmann, aby tu bola väčšia jasnosť a právna jasnosť. E, boj proti podvodom, tu je veľmi široký konsenzus a vy sám hovoríte, že to treba rozšíriť. Sektor hazardných eh, hier a uplatňovanie smernice proti praniu špinavých peňazí to pokrýva zatiaľ iba kasina a toto by bol značný pokrok eh, v rámci tohto sektora v EÚ. Piatá téma, eh, nezávislosť, závislosť, pardon, pani Peres a ďalší to spomínali. Nemôžeme hovoriť o ochrane spotrebiteľov bez toho, že by sme uznali e, potrebu ďalšieho výskumu spojeného s hrami a závislosťou. Musíme zmobilizovať naše kapacity výskumu v téme, ktorá sa niekedy považuje za marginálnu, ale ja tu za takú marginálnu tému nepovažujem. Športové aktivity, piata téma, aj tu pán Krojcman, dámy a páni, Vítam váš záujem o túto oblasť, sú to športové podvody. Musí to byť efektívna spolupráca, myšlienka definície športových podvodov alebo um, mm, vyrubenie trestu. Táto myšlienka sa mi zdá zaujímavá. Je to ale ťažké, nemôžeme improvizovať. E, musí tu byť e, veľká právna a technická práca vykonaná. Pracujeme na tom, a hlavne komisárka Redingová, pani Vasiliu a pán Dali za spotrebiteľov. Som presvedčený, že dosiahneme pokrok, aby spolupráca medzi športovými organizáciami bola dosiahnutá. Musia to byť operátori, regulátori, aby sme zabránili podvodov, podvodom a falšovaniu výsledkov niektorých zápasov. Konformita národných režimov so, režimov so zmluvami, zmluvami. Pán Takula to spomínal. Obmedzenia niekedy opravnené vo verejnom záujme. Myslím, pán Takula, že v tejto oblasti, aby sme napredovali, tak musíme objasniť, čím sa odlišuje legálna ponuka od nelegálnej a teda konformita národných e, režimov so, zmluvou, so zmluvami v tejto oblasti sa komisia ujme svojich zodpovedností. Ako na základe vašich návrhov, na základe formovanej správy budeme pracovať. Predovšetkým pôjde o podporu spolupráce medzi regulátormi, a už v najbližších týždňoch chcem osobne otvoriť stretnutie všetkých národných regulátorov, regulátorov, aby sa vytvorila klíma dôvery, ktorá neexistuje zatiaľ, aby sme vytvorili základy tejto spolupráce. A ak táto regulačná spolupráca umožní dosiahnuť pokrok v kľúčových oblastiach, ktoré ste načrtli, a vo svetle potreby dodatočných krokov, tak budeme spolupracovať v druhej fáze, tak ako to povedal pán Paška. Budeme sa opierať o regulačné iniciatívy, vytvárať minimálne normy a tu hovorím veľmi jasne. Ja som členom kolegia, musím pracovať so všetkými kolegami, musíme eh, sa podeliť o tieto presvedčenia. Hovoril som o prvej etape, spolupráca regulátorov a potom šíriť to presvedčenie, ktoré som vyjadril, potrebu ísť ďalej medzi mojimi kolegami, aby sme vypracovali regulačné iniciatívy minimálneho charakteru, takže musíme rešpektovať tieto etapy jedna po druhej. A preto, keď som hovoril o principiálnych výzvach, tak e, v nadväznosti na vašu správu, pán Krojcman, chcem navrhnúť, aby kolegium rozhodlo o konkrétnom pláne, konkrétnom akčnom pláne a ten by som kolegiu predložil v polovici budúceho roka. Ďakujem, pán Krojcman, dámy a páni, za túto správu, ktorá objasní, bude takou vedúcou niťou pre komisiu v tejto budúcej práci. Máme spoločnú zodpovednosť, aby sme pomohli členských krajinách regulovať hazardné hry, chránili spotrebiteľov, hlavne mladých, aby tu boli legálne ponuky, aby sme bojovali spoločne efektívne proti podvodom vo všetkých týchto oblastiach. oblastiach. Takéto je teda moje odhodlanie. Ďakujem, pán Barnier. Týmto uzatváram rozpravu na danú tému. Zajtra budeme o 12.00 hlasovať o tejto téme eh, online hazardné hry. Teraz preberáme tému